Il Presidente. Acceso. Buongiorno colleghe e colleghi. Dobré ráno, kolegovia. Prvým bodom na našom programe je správa pani Kingy Gall o situácii v oblasti základných práv Európskej únii.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 nové kompetencie v tejto oblasti. Máme víziu silnej Európy a dúfame, že vďaka tejto praktickej implementácii tejto vízie sa to prejaví aj na oblasti základných práv. Ako v posledných rokoch máme túto výročnú správu a tu e, vychádzame z novej situácie. Cieľom je, aby sme vypracovali prehľad o situácii v oblasti základných práv, aby sme zaujali nový globálny prístup eh, k ochrane základných práv. Od decembra 2009 ochrana základných práv je založená na rôznych pilieroch. Máme chartu základných práv, ktorá je záväzná od vstup do platnosti Lisabonskej zmluvy a táto charta je tiež e, odkazovým dokumentom pre legislatívu spoločenstva v tejto oblasti. E, ďalším dôležitým pilierom bude Európsky dohovor o ľudských právach a Európska únia by mala podpísať tento Európsky dohovor, ale pokiaľ ide o zabezpečenie ľudských práv, ktoré sú e, zakotvené v právnych systémoch členských štátov. Aj toto je ďalší dôležitý pilier. Európske inštitúcie taktiež budú naďalej posilňovať svoj právny základ pre kroky v tejto oblasti. Nové portfólio základných práv v Európskej komisii ďalej pracovná skupina Rady a taktiež Európska agentúra pre základné práva sú všetky dôležité e, subjekty. Rada by som e, poukázala na dôležitosť e, správneho fungovania existujúcich mechanizmov a inštitúcií, či už hovoríme o procese príjmania rozhodnutí alebo hovoríme o sledovaní konkrétnych prípadov alebo zhromažďovaní údajov. Nechceme, aby tieto inštitúcie fungovali oddelenie musia byť prepojené, musia byť schopné reagovať jedna na druhú, musia spolupracovať v procese príjmania rozhodnutí. A taktiež reagujeme na oznámenie z Európskej komisie. Hlavným cieľom našej správy je zdôrazniť, že tu vychádzame vo všetkých prípadoch, e, ktoré sa týka ľudských práv, musíme vychádzať e, z občana. Občan musí byť srdcom všetkých našich iniciatív a musíme poskytovať všetky potrebné informácie našim občanom, aby vedeli o tom, e, aké majú možnosti, aké sú ich práva, aby si mohli žiadať ich naplňanie. Tento systém základných práv teda musí byť čo najzrozumiteľnejší, pretože základné práva majú obrovskú hodnotu a tá závisí od ich eh, praktickosti práve. Európska únia musí byť ešte dôveryhodnejšia v očiach svojich občanov. Teda musíme eh, prijať čo najrychlejšie opatrenia, ale taktiež musíme eh, prijať strednodobú a dlhodobú stratégiu. Ďalej musíme bojovať proti chudobe detí, musíme v plnej miere využívať eh, jazyky menšín. Eh, je potrebné zabezpečiť možnosť využívať jazyky menšín. Toľko iba niekoľko bodov, eh, ktoré by som rada vypichla. Dúfam, že s plánim tejto správy vyšleme veľmi jasné posolstvo Rade členských štátov a tiež jednotlivým agentúram Európskej únie tak, aby tento systém základných práv bol ešte efektívnejší a teda máme nástroje, musíme ich využiť. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Srdečne vítame pani komisárku Redingovú a teraz je veľmi rád dávam hneď slovo. Uh, Pán predseda, dnešná rozpráva k situácii o základných právach Európskej únie je veľmi dôležitá. Nielen kvôli tomu, že prichádza 10 rokov po vyhlásení Charty základných práv. Oslavili sme začiatkom tohto mesiaca 10. výročie ale aj preto, že je to prvá rozpráva v parlamente, ktorá je venovaná tomu, čo nazýva pani spravodajkynia Gál, nová post-Lisabonská architektúra ľudských práv. A má absolútne pravdu, pretože začíname s novým začiatkom toho, čo predstavujú ľudské práva a základné práva v Európe a chcela by som poďakovať spravodajkyni aj členom výboru LIBE za ich veľmi hodnotné príspevky hodnotný príspevok k tejto rozprave. My už máme, my už máme právne záväznú chartu základných práv, ktorá je súčasťou európskej legislatívy. Ale čo musíme teraz urobiť, je dosiahnuť e, uplatňovanie tejto charty v praxi. A práve preto Európska komisia v októbri prijala oznámenie k stratégii pre efektívne uplatňovanie charty. Kľúčovým cieľom komisie v tomto prípade je čo najefektívnejšie uplatňovať práva, ktoré sú ustanovené v, základ, v tejto charte v prospech všetkých občanov Európskej únie, ktoré vy zastupuj, ktorých vy zastupujete. Avšak karta, charta musí byť do, do, dodržiavaná v celosti a musíme takisto byť, e, byť príkladom aj osobitne, keď tvoríme um, keď my tvoríme zákon. To znamená, že pred, od začiatku, od návrhu komisiou cez schvalovanie radov a parlamentom až po členské štáty, celý časť komisia vyžadovala systematické vyhodnotenie dopadu nového legislatívneho návrhu na ľudské práva prostredníctvom takého checklistu eh, ľudských práv, eh, ktoré museli eh, vyplniť vlastne všetci partneri komisie a správa pani Gallovej podporuje tento prístup. Takisto osobitne zdôrazňuje potrebu Európskeho parlamentu a rady venovať pozornosť tomu, že či e, charta splňa všetky právne akty počas celej tvorby legislatívneho procesu, pretože nestačí len, aby ten papier, či ten text, na ktorý je na papieri, keď je hotový, e, je v poriadku, ale aj keď sú k tomu zavedené potom neskôr rôzne pozmeňujúce návrhy, tak vždy sa musí toto overovať a takisto každá inštitúcia musí potom aj preskúmať, že či všetky pozvaňujúce návrhy boli dobre overené z hľadiska legislatívneho a v tomto volám po dobrej spolupráci medzi inštitúciami. Nuž a potom, keď sa nejaký zákon stane uplatniteľným v členskom štáte, potom musíme skúmať, akým spôsobom sa charta uplatňuje konkrétne pri uplatňovaní európskeho práva členským štátom. A chcela by som v tejto s ním zopakovať, že ja nebudem sa zdráhať e, napadnúť niektorý členský štát e, na súde, ak nebude niečo dodržiavať. Takisto, čo sa týka pristúpenia Európskej únie k Európskemu dohovoru o základných e, právach, No už e, rýchle pristúpenie je, je vysokou prioritou pre Európsku komisiu. Rokovania už e, prebiehajú e, veľmi intenzívnym spôsobom, aj rýchlým a konštruktívnym spôsobom a ak všetko pôjde dobre, ako to zatiaľ vyzerá, dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť konečnú dohodu v prvej polovici roku 2011. To znamená, že veci naozaj sa hýbu rýchlo a správnym smerom. Takisto zdieľam aj cieľ dosiahnuť e, hladkú spoluprácu medzi medzinárodnými organizáciami. Prakticky to robíme každodenne, aby som uvedla jeden príklad. Komisia sa už aj tak spolieha na um, dohovor z OSN, ktorý sa týka detských práv, ktoré má vplyv na deti. Budeme mať neskôr diskusiu o osobách s postihom. To je jasné, že to sú tu rôzne um, je jasné, že takisto bude musieť platiť táto do, ten, tento dohovor OSN platný pre takéto osoby. Takisto sa diskutovalo o charte základných práv, ktorá hlavnú alebo dôležitú úlohu, aby nám pri poskytovaní um, údajov za členské štáty v tých oblastiach, kde môže Európska únia konať. Takisto nechceme pracovať len teoreticky, ale aj hlavne prakticky. Požiadala som teda agentúru, aby prispela vytvorením tzv. task force pre Rómov a takisto komisia bude podporovať agentúru tak, aby zabezpečila svoj odborný názor aj v oblasti um, súdnej spolupráce v trestnoprávnych otázkach a v policajnej spolupráci. A aby toto všetko bolo možné, komisia prijala 2. decembra návrh pozmeniť viacročný rámec, ktorý ustanovuje tematické oblasti, v ktorých môže fungovať agentúra pre ľudské práva. Potom ešte niečo nové. A to je veľmi dobre v súlade so stanoviskom správodajkyne. A to je práve tá správna chvíľa, ktorú vytvorila Lisabonská zmluva, ktorú musíme ctiť a to na jar 2011 komisia bude publikovať svoju prvú výročnú správu o uplatňovaní charty základných práv. A to bude potom prichádzať každý jar, teda to výročná správa. Ehm, tá potom bude k dispozícii aj pre parlament a parlament v tejto chvíli vlastne bude môcť do toho vstúpiť a vyprovokovať skutočnú rozprávu o tom, akým spôsobom je charta naozaj v praxi uplatňovaná. A samozrejme, že my, keď budeme pripravovať našu prvú výročnú správu na jar 2011 o uplatňovaní tejto charty, ja budem osobitnú pozornosť venovať správe Európskeho parlamentu, ale taktiež aj s iným aktivitám Európskeho parlamentu, ktoré súvisia so základnými právami. Toto by nám umožnilo potom, dámy a páni, alebo nám to umožní nielen mať rozpravu v tejto snemovni, ale aj mimo Európskej únie, ale takisto budeme mať dobrú možnosť mať každoročnú dobrú diskusiu o základných právach a o tom, akým spôsobom sú uplatňované v členských štátoch EÚ a taktiež aby sme mohli posúdiť, že či európske inštitúcie si plnia svoju úlohu tak, ako by si mali. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani komisárka. Teraz um, začneme s rozpravou. Máme rečníkov za jednotlivé politické skupiny a najprv dám slovo Salminovi Busutilovi, ktorý má 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne spravodajkyni za jej správu a chcel by som jej poďakovať za to, že sa zameriava na takúto dôležitú tému. Európsky dohovor ľudských práv o ľudských právach a implementácia európskeho projektu. Koncentrácia Kingy Gao je podstatná v tejto otázke. Chcel by som hovoriť o dôležitosti pripisovať ľudským právam úlohu základných práv pre občanov, pre ľudí, pretože niekedy e, neinterpretujeme základné práva rovnakým spôsobom. Ľudské práva neznamenajú, že by sme mali ignorovať koncepciu subsidiarity a že nebudeme sa koncentrovať na rôzne hodnoty rôznych členských štátov, v rôznych členských štátoch, avšak sú takí, ktorí eh, využívajú ľudské práva práve na toto. Európska únia by mala viesť členské štáty, aby sa sami rozhodli o eh, etických otázkach, ako je napríklad eutanázia a interrupcia. Takisto by sme mali byť opatrní pri udelovaní dostatočnej dôležitosti ľudským právam, takú, ako si zaslúžia a nemali by sme dávať takú pozornosť právam, ktoré nepatria medzi základné práva. Hovorím konkrétne o práva v otázkach ehm, migračných. Sú to veľmi dôležité práva, ale nie vždy sú to tie základné práva. Takisto by sme sa mali sústrediť na rozumných stanoviskách k otázkam bezpečnosti a o dôležitosti ochrany osobných údajov. A preto by som chcel povedať, že potrebujeme základné práva, ale zároveň musia to byť realistické práva. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem pekne, ďakujem pánovi Busutinovi a teraz e, aj, ďakujem

za ALDE. Ďakujem pekne. Rečnička nemá mikrofón. Ctení kolegovia, zajtra popoludne budeme e, diskutovať o ľudských právach na svete. Dnes sa sústredíme predovšetkým na ľudské práva Európskej únie. Takže Najprv by sme sa mali sústrediť na ľudské práve Európskej únie a potom smerom na vonok. Predtým, než začneme kritizovať ostatných, mali by sme si urobiť poriadok u nás doma. Ak chceme skutočne, aby nás brali vážne, tak nesmieme zatvárať oči e, tam, kde sa potlačajú ľudské práva. Toto uznesenie, za ktoré sa chcem poďakovať pani Kinge Gálovej, spravodajkyni, sa sústredí na to, ako by sme mohli postupovať v oblasti ochrany ľudských práv a zlepšeniu tejto situácie po vstúpení do platnosti Lisabonskej zmluvy. Táto správa, toto uznesenie nehovorí iba o tom, že kto je za čo zodpovedný, ale takisto aj o tom, aké témy by mali byť prioritné pre nás v budúcnosti. Chcela by som sa sústrediť iba na dva aspekty. Ja som skutočne bola rada, že nás potvorili v výbore LIBE, že tam sa zakomponoval určitý mechanizmus, ktorý môže e, umožniť Európskej komisii, aby zmrazila e, určité postupy a urobiť jasné stanovisko na to, či bude vyšetrovať určité prípady. Myslím si, že takýto mechanizmus by skutočne bol pridanou hodnotou, pokiaľ ide o vytvorenie dôveryhodnejšej politiky v rámci Európskej únie. Preto si myslím, že tento mechanizmus sa môže opierať aj o jednomyselné podporenie v plenárke zajtra. Ďalší aspekt, ktorom by som chcela povedať, ten sa týka práva, ale takisto aj povinnosti tohto parlamentu analyzovať situáciu ohľadne ľudských práv v členských štátoch a vyjadriť kritické stanovisko aj v tých prípadoch, kde to skutočne si zaslúži táto situácia. Ďakujem pekne, pani Weberová. A teraz dostane slovo na minutu a pol pani Ellen Flotre za zelených. Ďakujem pekne. Toto je skutočne výborná správa. Ďakujem spravodajkyni pani Gálovej za túto správu. Ďakujem za jej ústretovosť a plodnú spoluprácu. Dovolte, aby som sa venovala štyrom aspektom, ktoré sú v správe obsiahnuté. Chceme, aby komisia zohrávala svoju úlohu v rámci tých nových prostriedkov, ktoré teraz má po prijatí e, listiny základných práv a potom aj ohľadne otázky Rómov a e, situácia, ktorá je s tým spojená. Myslím si, že komisia skončila na pol ceste, pretože hovorí iba o voľnom pohybe. A potom tu ešte máme článok 21 listiny základných práv, kde sa zakazuje diskriminácia. A chcela by som Eh, aby sme ratifikovali aj dohodu o základných právach. Pridaná hodnota tejto správy zdôrazňuje nutnosť eh, časne eh, detekovať porušovanie základných práv a potrebovali sme aj systém včasného varovania, aby sme prijali patričné opatrenia, ak tu bude už podozrenie, aby všetky postupy boli v súlade s základnými právami. Takisto potrebujeme aj systém prevencie, ktorý by sa mohol inšpirovať možno mechanizmom univerzálneho periodického skúmania e, ľudských práv, tak ako to robí aj OSN. Je dôležité, aby sme boli v súlade s tým, čo robíme interne a externe, tak ako to povedala pani komisárka. Napríklad podpisovanie readmisných zmluv, to je skutočne veľká výzva, častokrát ich podpisujeme naslepo Avšak vieme, že v zmiešanom výbore je parlament vylúčený. Ďakujem pani Flotre. Teraz na minútu má slovo pán Konrad Simanský za ECR. Ďakujem bardzo. Thank you. Ďakujem pekne. V Európe máme dočinenia s dvoma. Keď eh, charta e, základných práv na dobu neúčinnosti, mali by sme ju podporiť e, s s veľkým zanetením. Súvisí aj napríklad so schválením um, kódexu spravodlivosti a kódexu ľudských práv. Myslím, že hlavná výzva v tejto správe pani Gál súvisí s koherentnosťou medzi týmito systémami aj z hľadiska obsahu, aj z hľadiska inštitúcií, ktoré pôsobia v tejto oblasti. Charta základných práv sa nesmie interpretovať tak, aby vytvorila nové kompetencie Európskej únie. Článok 51 hovorí o tomto jasne, ale myslím, že práve tu v parlamente by sme mali pripomenúť, že otázky trestného kódexu, ďalej eh, manželských právnych eh, otázok a um, interrupcií sa nemôžu um, riadiť na úrovni Európskej únie pretože by došlo k politizácii týchto právnych nástrojov a to by viedlo iba k jednému jedinému e, cieľu a síce e, znižila by sa dôvera voci Medzinárodným súdom. Ďakujeme pekne, pán Šimanský. A teraz pani Beržia e, v mene GUE NGL. Ďakujem. A ja by som chcela poďakovať našej pani spravodajkyni za to, že bola ochotná počúvať naše hlasy a tiež chcem poďakovať ďalším tenevým spravodajcom, ktorí prispeli ku kvalite tejto správe. Táto správa je dôležitá, pretože e, vyvozuje dôsledky z e, jedného z pozitívnych dôsledkov Lisabonskej zmluvy ktorá sa už efektívne bude, dúfajme, implementovať. Je to základná otázka pre budúcnosť fungovania vôbec celej Európskej únie, či sa bude táto zmluva správne implementovať. Nemali by sme sa držať iba slov, to nestačí. Zmluva o základných práv a Pristúpenie Európskej únie k Európskemu dohovoru o ľudských právach môže umožniť Európskej únii a členským štátom prekročiť nový prach, urobiť nový krok. Mnohí tvrdia, že ľudské práva sú e, súčasťou základných hodnôt Európy, ale iba málo kto si dokáže Um, predstaviť, čo znamená, že práva sú neoddeliteľné. Uh, znamená to, že všetky práva, ktoré sú uvedené v dohovoroch na medzinárodnej rovni aj na európskej úrovni vo vyhlásení ľudských práv, všetky tieto práva majú rovnakú hodnotu. Nie, neexistuje žiadna hierarchia práv v tomto smere. Napríklad ekonomické práva sú rovnako dôležité ako právo na boženského vierovýznania um, Všeobecné práva znamenajú, že sú rovnako prístupné všetkým, bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo na situáciu. Vieme, že právo na vzdelávanie, právo na život v rodine sa neustále porušujú takmer vo všetkých členských štátoch. Situácia Rómov napríklad e, je toho jasným dôkazom. Áno, komisia musí prijať rozhodnutie, aby začala proces vo veci porušenia v takýchto prípadoch, aj v prípade porušenia ekonomických práv. Ľudské práva majú rovnakú hodnotu na celom svete a preto v našej zahraničnej politike, v našej dohode o partnerstve, teda vo všetkých týchto dohodách Európska únia musí pripisovať rovnakú dôležitosť ľudským právam ako hospodárskym a diplomatickým výzvam, e, napríklad e, pokiaľ ide o Líbiu, Tunisko, Kolumbiu, e, to tak ešte celkom nie je. Mohla by som uvieť ďalšie krajiny. Myslím, že na to, aby si Európska únia zachovala dôveryhodnosť, musí si toto uvedomiť. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani Veržiat. A teraz dostane slovo pani Morvaj v mene nezaradených. Köszönöm szépen. Magyarként és... Ďakujem. Ďakujem pekne. Ehm, ja ako politička som veľmi hrdá na to, že maďarská poslankyňa pani Kinga Gall vypracovala e, veľkým úsilím týto, túto správu, ktorá sa týka naplňanie e, ľudských práv. Myslím, že odvedla obrovskú prácu, vynikajúcu prácu a myslím, že je to v prospech celej Európskej únie. Rada by som jej poďakovala, ale predsa len si myslím, že tu chýba to, aby sme zdôraznili e, základné občianské práva. U nás v Maďarsku e, málo kto má lepšiu situáciu na to, aby sme zdôraznili, že Európska únia by e, nemala e, šliapať po právach e, národnostných menšín, e, či už ide o e, Rómov alebo nejaké iné menšiny. Musíme hovoriť o slobode zhromažďovania sa, slobode vyjadrovania sa. Sú tu obmedzenia v tejto oblasti a to sa jasne ukazuje v situácii v Maďarsku medzi e, rokmi 2000 2010. E, nedávno Maďarský parlament e, schválil správu, ktorá taktiež podporuje rozhodnutia súdov medzi rokmi 2002 a 2010 počas obdobia vlády socialistov. Ľudské práva boli porušované a to veľmi flagrantne. Rada by som sa opýtala spravodajkyne, či táto správa by mohla aspoň e, byť predložená na slovo Európskej únii, či Európska únia sa bude venovať e, tejto správe z Maďarska. Isté, že je potrebné zapracovať zmeny a tieto násilnosti, ku ktorým došlo v roku 2006, e, by sa nemali zopakovať, keď hovoríme o ľudských právach v Európskej únii. Hovoríme e, tu aj o tom, že predseda výboru Libe bol členom socialistickej vlády v tých časoch. Ďakujeme pekne. E, bol by som rád, keby ste dodržiavali rečnícky čas, aby ste nepreťahovali vyradený lečnícky čas. E, teraz prejdeme k ďalším rečníkom, najskôr pán Salvatore Jakolino. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som skutočne rád, že máme správu takéhoto charakteru, pretože táto veľmi rozumne sumarizuje celú situáciu. Ďakujem pani spravodajkyni. Hovorí sa tu o potrebe implementácii základných práv. A pokiaľ ide o túto tému, a chcel by som sa vyjadriť stručne, pokiaľ ide o chartu základných práv. Táto charta je zapracovaná do právneho rámca postlisabonského obdobia a hovoríme tu o zdieľaných hodnotách. Hovoríme o tom, ako by sme mohli tieto hodnoty merať v porovnaní s tým, čo sa nám vlastne podarilo dosiahnuť. Máme Lisabonskú zmluvu, máme základné princípy ako solidarita, integrácia do spoločnosti, boj proti organizovanému zločinu, proti terorizmu, rešpektovanie a dodržiavanie princípu subsidiarity. To by malo všetko podporiť e, ľudí a základné ľudské práva. Zároveň sa očakáva nový balíček, ktorý sa týka práv občanov Európskej únie a musíme zabezpečiť, aby sme mali určitý nový rámec základných štandardov ľudských práv, ktorý by bol skutočne referenciou, ktorému by sme mohli sa vždy, o ktorý by sme sa vždy mohli oprieť. Preskúmanie nejakých závažných priestupkov alebo sankcie, to musíme v každom prípade podporiť. Musíme zabezpečiť, aby sme nemali diskrimináciu proti individuám, jednotlivcom a to je základ našej práce, na základe ktoré budeme hodnotiť. Ďakujem pekne a teraz má slovo pán Kešmen. Situácia post-Lisabonská je situácia, na ktorú musíme byť píšni. V Európe sa ešte môže dojsť eh, k diskriminácii, keď eh, máme napríklad diskrimináciu žien. Môžete byť diskriminovaní na základe veku, eh, náboženstva, sexuálnej orientácie alebo na základe, e, na základe určitých služieb. E, môžete byť diskriminovaní na základe viacerých faktorov a to aj na základe e, určitej nerovnosti musíme sa v Európe snažiť dosiahnuť situáciu, aby sme mali ľudí, ktorí budú skutočne mať rovnaký štatút my tu sedíme a nerobíme nič proti tomu, aby sme robili niečo proti xenofóbii, homofóbii a pozrite sa jednoducho na to, čo sa deje v e, Rómami. Nenaučili sme sa nič druhej svetovej vojny, nenaučili sme sa nič z 30. rokov minulého storočia. Odvraciame zraky a nerobíme nič. Neuvedomujeme si, že náboženstvo sa využíva ako výhovorka na to, aby sa zvýšila diskriminácia proti e, homosexuálom a transsexuálom znižovanie ľudských práv druhých ľudí je znižovanie našich vlastných ľudských práv. Čiže nemôžeme byť na túto situáciu pyšní. Ďakujem pekne, pán Kešman. A teraz má na minútu slovo pán van de Stop. Ďakujem pekne, pán predseda je úplne jasne, že Lisabonská zmluva eh, nám ponúka nový pohľad na základné práva. Robí to prostredníctvom dohovoru o ľudských právach OSN a jeho implementácii, ale ako sa toto všetko má implementovať, to ešte stále nie je celkom jasné. A možno tu budeme mať aj určité e, problémy e, v budúcnosti a možno by sa k tomu mohla vyjadriť aj pani e, komisárka. Pokiaľ ide o pokiaľ ide o základné práva, chcel by som sa vyjadriť k rozhodnutiu súdu z 11.12.2009 išlo tu o právo na súkromnú sféru vo vzťahu k verejnosti, pokiaľ ide o, európske, o európsku podporu. A myslím si, že toto rozhodnutie súdu nebolo celkom jednoznačné, dosť ma to prekvapilo, čo si o tom myslí pani komisárka. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je Milan Zver. Vážený pán predseda, chcel by som sa poďakovať spravodajkyni za výbornú správu. Je pravda, že v Európskej únii máme novú situáciu, ktorá sa v tejto oblasti črta. Rozšírujeme pole pôsobnosti, hovoríme aj o tretej generácii ľudských práv a tak ďalej. Avšak ochrana ľudských práv ako taká takisto zahrňa aj úpravu e, tých nedostatkov alebo porušení, ktoré sa udiali v minulosti. Hovoríme tu o novej generácii práv, ale ako keby sme zabudali na to, čo súvisí napríklad s reštitúciou majetku, ktorá bola, ktorý bol skonfiškovaný za predchádzajúcich režimov, alebo e, správne pochovanie ľudí, ktorí boli v 40. a 50. rokoch brutálne zavraždení v strednej a východnej Európe. My sme generáciou, ktorá príjma politické rozhodnutia a je našou zodpovednosťou, aby sme napravili aj tieto e, pochybenia minulosti. Iba ak sa nám podarí dosiahnuť toto, tak budeme mať čisté svedomie na to, aby sme mohli hovoriť o tretej budúcej generácii pre budúcnosť a súčasnosť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pani Kinga Gantz. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka. V dôsledku Lisabonskej zmluvy ehm, je nevyhnutné, aby sa dodržovanie ľudských práv stalo povinným. Teraz, ako sa konkrétne dostávame eh, ku krokom, eh, v časoch krízy niektoré členské štáty E, museli obmedziť demokratické práva, napríklad právo na štrajk, e, ďalej e, rokovania medzi partnermi na pracovnom trhu a tiež sa porušovalo právo princípov právneho štátu. Je potrebné sledovať vývoj v členských štátoch veľmi pozorne. A myslím, že je potrebné aby sa naďalej sledovalo na úrovni dodržovania základných práv toto dodržiavanie. Nie len by sme mali sledovať tie krajiny predtým, ako sa stanú členom EÚ, ale aj potom. Ďakujeme pekne. A teraz dostane slovo pani Monika Makovej na jednu minútu a pol. Thank you. Um, în primul rând, felicitări Kingei pentru raport. Pre všetkým by som chcela poďakovať eh, Kinge za jej správu. Teraz máme už e, komunitu hodnot a princípov, ktoré, čo sa odráža aj v komplexnom systéme ľudských práv a toto zahrňa aj z chartu základných práv, čo je najmodernejšou kodifikáciou základných práv na medzinárodnej úrovni a členské štáty musia túto chartu dodržiavať, keď budú uplatňovať legislatívu Európskej únie. Ustanovenia charty sú priamo uplatniteľné národnými súdnymi systémami, tým pádom má to silnejšiu moc. No, po druhé, takisto máme Európsky dohovor a takisto judikatúru súdu v Štrasburgu, ktoré zaručujú individuálne práva členských štátov. A keď sa EÚ e pripojí k, tejto, k tomuto dohovoru, musíme zabezpečiť, aby uplatňovanie Európskeho dohovoru o ľudských právach spolu s inštitúciami únie alebo konanie členských štátov, ktoré uplatňujú členský, e európsku legislatívu, to bude všetko v súlade. Takže musíme um, sledovať aj čo sa udeje so, so súdom v Štrasburgu alebo ich e, rozsudkami, aký to bude mať dopad. Na ďalšej úrovni členské štáty a povinnosť priamo uplatňovať ustanovenia, ktoré zaručujú základné práva a uplatňovať ich vnútorne v prostredníctvom svojich inštitúcií. Takže už máme právny inštitucionálny mechanizmus, ale kľúčové slovo je rýchla a efektívna implementácia v prospech e, obetí a ďalšie kľúčové slovo je e, koordinácia medzi inštitúciami. E, ďakujem pekne. Pán kolega hovorí rečník, teraz ďalší rečník je pán Seničin na jednu minútu. Pani Seničiň, pán predseda, dámy, pani komisárka, milí kolegovia, zahrnutie chaty základných práv do práv Európskej únie nerozširuje eh, kompetencie EÚ, pretože charta je už integrálnou súčasťou našich politík. Preto by som chcela eh, vyzvať polské orgány, aby plnili svoje úlohy, aby chartu uplatňovali, pretože polský opt-out eh, nemá žiadne opodstatnenie, je to len politické rozhodnutie, ktoré škodí našim občanom. Prijatie charty je osobitne dôležité v kontexte E, poľského nadchádzajúceho predsedníctva EÚ. A všetci občania EÚ musia mať rovnaké práva bez ohľadu na to, kde bývajú, v ktorej krajine. Žiaľ, v Polsku sa to vždy takto nechápe, dokonca ani súdnym dvorom. Osobitným problém je v Polsku e, diskriminácia páchaná na ženách, ktoré sú osobitnou menšinou Mali by sme takisto bojovať za práva Um, alebo proti boju, proti násiliu páchanom na ženách. Um, predseda, ďakujem pekne. Slovo má pani Kohoša na jednu minútu. Pán Kohoša. Uh, uh, ďakujem pekne. Už uh, tu zaznelo mnoho um, pokiaľ ide o podporu základných práv bez toho, aby sme zdôrazňovali jednu nejakú konkrétnu oblasť, aby sme vypichli oproti ostatným. Som spokojný s tým, že správa zdôrazňuje eh, právne príležitosti a tiež eh, zákaz diskriminácie. Vychádzame tu z charty základných práv. Budem sa sústreďovať eh, na to, že v súlade s chartou sa to môže dosiahnuť iba ak európska spoločnosť uzná, že všet, všetci jednotlivci sú si rovní. A taktiež musíme uznať, že rovnosť znamená rovnosť v zaobchádzaní s každým jedným jednotlivcom. Ak dôjde k porušeniu práv jednotlivca, je potrebné, aby tento človek mal k dispozícii možnosti a systéma, aby si dokázali vôbec uvedomiť, že sú plnoprávnym občanom a že majú rovnaké práva ako ktokoľvek iný. Správa pani Gál je dôležitým milníkom na tejto ceste a rád by som jej poďakoval. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k postupu Catch the Eye. Máme 11 žiadostí o slovo a z časových dôvodov nemôžem dať slovo všetkým 11 poslancom, ktorí požiadali o slovo. E, je mi to ľúto, ale tak toto bude e, šiestim, dúfame, budem môcť dať slovo a e, budem sa držať poradia, v ktorom sa poslanci prihlásili o slovo

Myslím, že spravodajkyňa odvedla vynikajúcu prácu, ale e, bez ohľadu na to, myslím, že môžeme povedať, že ak sa to nenaplní v praxi, tak e, to bolo úplne zbytočné. Podľa mňa v komisii nie je politická vôľa, aby sme sa e, pustili do právnych krokov proti členským štátom. Ja dôverujem pani Redingovej už sa ukázalo, že je o mnoho e, odvážnejšie ako ostatní komisári. E, dokonca e, sa odvážila vystúpiť aj proti prezidentovi Sarkozimu. Teraz má pred sebou obrovské výzvy, pretože Maďarsko, ktoré bude ďalším predsedníctvom rady, neumožňuje naplňanie základných práv napríklad v oblasti médií a ani nie je schopné zakotviť e, do svojej legislatívy ochranu súkromného vlastníctva, pretože e, mnohým ľuďom bolo stiahnuté právo na dôchodok, e, teda došlo k takémuto porušeniu základných práv a pani Redingová, vy by ste mali zakročiť v tomto smere. Ďakujem. Áno. Presidente, um, nonostante la Convenzione europea sui diritti umani, la Carta dei diritti... No, čo sa týka Európskeho dohovoru o ľudských právach a článku 6 eh, zmluvy Európskej únii základné práva, napriek tomu všetkému sú každý deň porušované základné práva. V mojej krajine máme také práva, kde sa porušujú aj sloboda tlače a každý si vyjadruje veci, ktoré nie sú vonkoncom pravda a Ehm, nie sú dostat, teraz to, čo sa objavilo v súvislosti s Wikileaks, e, tu sa dozvedeli rôzne veci o diplomácii a podobne a nemôžeme predtým zatvárať oči. Ehm, musíme poruš- ehm, trestať porušovanie ľudských práv a musíme upraviť takisto aj národné legislatívy, ktoré nie rešpektujú teda základné práva, tak odvolávam sa na článok 6 a 7 základnej zmluvy, kde, v rámci ktorých boli porušenia základných práv a musíme to predniesť na Európsky súd. Musíme zabezpečiť e, práva pre žiadateľov o azyl, že, takisto práva osôb e, inej sexuálnej orientácie a podobne. Všetci musia mať práva dodržané. Ďakujem pekne, pán predseda. Takisto sme ešte momentálne v Európskej únii um, v situácii porušovania ľudských práv, pretože v Európskej únii máme množstvo rôznych kultúrnych a rôznych iných menšín, ale je tu jedna e, základná forma e, diskriminácia, to je diskriminácia páchaná na ženách. Tie zažívajú diskrimináciu prakticky v každodennom živote. Um, v rôznych členských štátoch e, to prebieha rôzne. Ehm, Prá- ženy si stále e, ťažšie nájdu prácu, takisto sú menej ehm, povyšované, alebo menej často povyšované vo svojej práci, takisto sú odmenované nižšie než muži za tú istú prácu. A to platí prakticky na celom pracovnom trhu v Európskej únii. Bolo už aj potvrdené, že je tu 18-percentný rozdiel v odmenovaní žien a mužov, čiže je potrebné túto otázku riešiť. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem pekne. Teraz Franz Obemaje nasleduje. Ďakujem pekne, pán predseda. Európska komisia podporila podporila dohovor o ľudských práv. Počuli sme, že pred e, porušením e, práv EGMR musí e, sa musí konať tak, aby v prípade prípadov, v ktorých je situácia kritická, rozhodol v súlade základných práv. Momentálne EGMR sa snaží e, vyčleniť Mm. Chceme sa jednoducho podriadiť e, rozhodnutiu súdu, ktorý chce vyčleniť, e, vyčleniť e, kríž Ak nerešpektujeme základné ľudské práva v tejto oblasti, tak sa mi zdá, že jednoducho nemôžeme rešpektovať takéto rozhodnutie. Pán Mesároš? Ďakujem pekne. E, pán predsedajúci, Európska únia vždy dodržiavala, um, sa držala pravidla, že bude e, vymáhať dodržiavanie základných práv od tretich krajín a dokonca ani v členských štátoch sa takéto pravidlo nedodržiava. Um, nemáme spolu iba spoločné hospodárstvo, ale aj rôzne iné princípy. V správe Kingy Gall sa uvádza, aké potrebné kroky e, je nevyhnutné urobiť e, tak, aby sa právny systém zlepšil v oblasti dodržovania základných práv. E, nesmieme mm, zaháľať, musíme prijať tieto opatrenia a na európskej úrovni, nielen na úrovni členských štátov. Pokiaľ ide o to, že by vždy v prípade potreby mali využiť pravidlo konania vo veci porušenia, to e, rozhodne je podľa mňa správne, ale ak skutočne budeme využívať toto pravidlo, ak budeme e, schopní zakročiť, tak budeme schopní vykinožiť aj diskrimináciu a budeme schopní podporovať aj viac jazyčnosť v Európe. Ďakujeme pekne. A teraz dostane slovo e, pani Mingamičiute. Ďakujem, pán predsedajúci. Otázka Eh, ľudských práv sa musí prejednávať aj na úrovni Európskej únie, aj na úrovni členských štátov. Mm, členské štáty musia prevziať odpovednosť tejto oblasti aj eh, na európskej úrovni. Je dôležité, aby sa vypracovala stratégia na ochranu eh, práv detí, pretože na medzinárodnej úrovni takýto rámec ešte chýba. Je dôležité prijať opatrenia proti sexuálnemu zneužívaniu detí Ďalším problémom sú ľudia s postihnutím, pretože aj oni sú obeťami diskriminácie a preto sú dôležité e, tie stratégie, ktoré sa zamerajú na ochranu ľudí s postihnutím. Aj situácia detí a žien je tiež otázna. E, tiež je potrebné Um, bojovať uh, proti chudobe aj sociálnemu vylúčeniu. Ďakujeme pekne. Teraz dostane slovo pani komisárka Redingová opäť. Euh, Pán predseda, um, dovolte by som poďakovala pani spravodajkyni a takisto okrem nej všetci členovia výboru, všetkým členom výboru, ktorí pracovali tejto oblasti by som chcela poďakovať. Takisto by som chcela poďakovať aj všetkým poslancom Európskeho parlamentu, ktorí dnes peludnia sa vyjadrili a demonstrovali tým, že základné práva sú osobitnou dôležitosťou. A ja môžem len podporiť to, čo mnohí poslanci vyjadrili je teraz momentálne najvyšší čas, aby sme sa venovali otázke základných práv v rámci Európskej únie, aby sme zabezpečili našu schopnosť eh, hovoriť o ľudských právach až mimo eh, hranice Európskej únie. Možno, že to teraz tomu tak veľmi nebolo, ale už to tak nebude v budúcnosti. Takže Eh, raz do roka na báze každoročnej správe o uplatňovaní charty. Bude komisia túto uplatňovanie charty preskúmavať a bude zaobsahovať všetko to, čo ste tu spomenuli. To znamená, že bude to rozčlenené podľa jednotlivých oblastí diskriminácie a pre nás to bude predstavovať príležitosť dať na stôl to, čo nie je správne a budeme sa snažiť to napraviť. Ale ako to máme napraviť, ako to máme dať na e, e, správnu cestu. Hovorili tu viacerí, že tu je zmrazený systém, e, systém v tom, kedy jednotlivé členské štáty môžu zasiahnuť v čase, keď sa táto legislatíva uplatňuje. Ja som o tomto diskutovala aj so svojimi odborníkmi a aj z, e, o všetkých inštitucionálnych otázkach, pretože toto všetko, čo s tým súvisí, je extrémne komplexné a zložité. Tak preto musíme urobiť dôkladnú analýzu a e, momentálne sa mi zdá, že neexistuje právny e, základ tomu, aby sme mohli takýmto spôsobom postupovať a budeme musieť pozmeniť základnú zmluvu, aby sme mohli spustiť takúto formu preventívneho mechanizmu. Ehm, tá myšlienka samozrejme je veľmi atraktívna a budeme naďalej pracovať na tom, aby sme preskúmovali to, že, alebo overovali, alebo zistovali, ktorý mechanizmus by mohol byť e, uplatnený tak, aby sme nemuseli e, pozmeňovať základnú zmluvu, pretože to by trvalo veľmi dlho. Eh, chcela by som ešte povedať ďalšiu vec. Charta nie je uplatňovaná v, alebo uplatniteľná v absolútnom slova, zmysle slova, ale je E, uplatňovaná tak, ako uplatňujú členské štáty európske pravidlá. Ak, ak napríklad existuje nejaká európska smernica, o ktorej sa, na ktorej sa dohodne rada s parlamentom, tá sa potom postupne transponuje do vnútroštátnej legislatívy členského štátu. A keď je to európske právo, tak by takýmto spôsobom mala karta platiť, ale ako taká absolútne neplatí. Čiže potom sú to národné súdy, ktoré budú musia vlastne vstúpiť a uplatňovať to. V momentálne alebo v čase, keď eh, sa Európska eh, únia stáva členom dohovoru o základných práv, tu bude existovať potom jeden ďalší rozmer, ktorý takisto budú musieť členské štáty implementovať. takým spôsobom, akým sa pristupuje k ostatným politikám, ktoré súvisia so základnými a ľudskými právami. A potom ešte okrem ďalších iných takých konkrétnejších otázok, ktoré tu boli nastolené, tie, na tie zodpoviem individuálne jednotlivým poslancom, ktoré na ne poukázali, ale okrem toho myslím si, že základný problém je taký ten podstatný. Alebo tým myslím si, že tie základné problémy nie sú také podstatné. Okrem toho vlastne ešte ani vo svete, alebo celkovo ľudia zatiaľ ešte dostatočne nepociťujú dôsledky tejto charty. Preto musíme veľmi intenzívne šíriť osvetu, že tu existuje kultúra hodnot, kultúra práv v Európe, takže keď ľudia tvoria legislatívu a budú aj uplatňovať, tak sa budú prirodzene hneď pýtať, že či to je v súlade s týmito právami. Tak by to malo byť. Malo by to byť niečo absolútne automatické, by, automatická reakcia by mala byť takáto. Takže keď budeme tvoriť nejakú legislatívu, musíme sa hneď prirodzene spýtať, že či to je všetko v súlade so základnými právami, ku ktorým sme sa prihlásili, ktoré sme podpísali. Podľa mňa by toto mal ten najlepší spôsob, ako môžeme dosiahnuť naše ciele. Nože dnes prijíma komisia rozhodnutie, ktoré sa týka eliminácie eliminácie exekútora. To znamená, že rozhodnutia e, súdu sa môžu posúvať alebo presúvať e, po celej Európskej únii. To je strašne dôležité rozhodnutie. To znamená, že keď e, budeme preskúmovať návrh nového e, nariadenia, poprvýkrát sme to overovali voči základným právam a vykonali sme takisto neurobili sme len ekonomickú analýzu a len dopadovú štúdiu, aký to bude mať vplyv na trh, ale vykonali sme aj dopadovú štúdiu, ako bude mať táto legislatíva dopad na jednotlivé hodnoty. Takže, ako vidíte, pomaly, ale iste ideme týmto smerom. Takže medzi komisiou, radou aj parlamentom dúfam, že sa nám podarí um, pripraviť výročnú správu k implementácii charty a že to bude práve ten, tá, tá, tá hodina pravdy, keď eh, dáme na stôl, ja za seba, za komisiu, ja E, to predložím, ale budete zúčastnení aj vy ako parlament. Vy budete môcť sa vyjadriť, budete môcť vyjadriť svoju kritiku, alebo či ste za, alebo či ste pro. E, len takýmto spôsobom budeme môcť e, preukázať o vonkajšiemu svetu aj našim voličom, že charta je živým mechanizmom, že to nie je len obyčajný suchý text pretože keď to nebude efektívne v praxi, tak e, volení e, zástupcovia občanov vlastne popr- popr- budú popírať to, k čomu sa zaviazali. Takže aj v najbližších, e, v rámci našich najbližších volieb sa budeme snažiť posúvať smerom k tomuto cieľu a k tejto povahe zákonov a verím tomu, že to vytvorí aj tradíciu v tejto snemovne, tak ako aby nikto v budúcnosti nemohol povedať, e, že e, keď ste preskúmavali európsky keď ste preskúmovali um, alebo ste, sa, ste kritizovali ľudské práva mimo Európskej únie, vy ste si to neurobili najprv vo svojom Európskej únii doma poriadok. Ďakujem pekne, ďakujeme pekne pani komisárke a ďakujem aj kolegom e, za to, že e, predniesli svoje stanoviska. E, rada by som poďakovala pani komisárke za to, za toho ducha, ktorý vládol v našej spolupráci a tiež za veľmi jasné odpovede, ktoré predniesla pani komisárka. Domnievam sa, že tieňoví spravedajcovia a tiež stanoviska ich stanoviska a stanoviska kolegov e, prinesú také kompromisy, ktoré e, sú e, schopné získať si podporu a preto tie pozmeňovacie návrhy, ktoré sú predložené, ktoré boli zapracované do správy, podľa mňa sú dobrým príspevkom k jej vylepšeniu. Domnívam sa, že vo všeobecnom systéme základných práv nesmieme zaostávať, nesmieme um, zanedbávať žiadne kroky, preto je potrebné sústredovať sa ne, na konkrétne um, detaily a tie očakávania, o ktorých sa tu hovorilo, um, musia priniesť um, konkrétne kroky. Preto podľa mňa je dobré, že hovoríme o konkrétnych veciach. O chvíľu budeme hovoriť o obetiach obchodovania s ľuďmi, že musíme chrániť deti a tiež uh, budeme hovoriť o ochrannom uh, príkaze, budeme hovoriť o schvaľovaní občianskej iniciatívy Um, tak aby sme mohli hovoriť o Európe občanov, pretože občania um, musia mať možnosť uh, zaujať stanovisko k legislatívnemu procesu a vďaka tejto možnosti majú takúto príležitosť. Uh, chceme uh, bojovať za spravodlivejší svet a myslím, že toto je symbolické. Podľa mňa je vynikajúce, že Maďarsko ako predsednická krajina si stanovila toto za jednu zo svojich priorít, eh, bojovať eh, za eh, základné práva, občianské práva. Rada by som ešte poukázala na to, že nesmieme e, postupovať odlišne na jednotlivých úrovniach. A teraz sa chcem obrátiť e, aj na svojich maďarských kolegov socialistov. Už celé roky dochádza k porušovaniu ľudských práv a keď v tejto chvíli chceme obhajovať ostatných iba preto, aby sme získali podporu. E, nuž to nie je správne, e, pretože tejto situácii došlo, pretože sa porušovali ľudské práva. Ďakujeme pekne. Týmto sme uzavrali rozpravu a hlasovanie prebehne zajtra o 12.30. Teraz prejdeme k bodu e, na tému Európskej ochrany príkaz. Je to správa pani Teresy Jiménez Bario. Nech sa páči, máte slovo. Pán Kašman. Pán predseda, musím pre